Redingo a e, hlasovanie bude zajtra a e, teraz e, podľa programu máme stručnú správu pani Záborskej o nediskriminácii medzi pohľaviami. Prezident, madame la commissaire, cher collègue Dovolte mi aby hneď v úvode som srdečne poďakovala všetkým kolegyniam a kolegom za spoluprácu pri mojej iniciatívnej správe. hlasovanie vo výbore pre práva žien bolo výsledkom širokej opakovanej diskusie a ústretovosti

troch intergrup nášho parlamentu atd quart monde intergrup pre ochranu detstva a rodiny a intergrup o opatrovateľoch. túto správu výbor pre práva žien hlasoval jednomyseľne. vážení kolegovia rada by som vás vyzvala aby sme pokračovali v tejto spolupráci a aby sme zajtra hlasovali za návrh uznesenia výboru femm. ďakujem pekne. pani redingová máte slovo. Pán predseda, myslím, že pani Záborská e, pripravila veľmi dôležitú prácu, pretože téma, ktorý sa venovala, je jednou z najdôležitejších v našej spoločnosti. E, otázka závislosti bude asi ešte dôležitejšou v budúcnosti, ak vezmeme do úvahy demografické stárnutie populácie, ale aj tiež e, z hľadiska rozdielných e, vlastností medzi mužmi a ženami naďalej zostáva starostlivosť o deti v rukách žien. Preto musíme zaviesť do praxe také opatrenia, ktoré pomôžu ženám v vstupovať eh, alebo zotrvať na pracovnom trhu a zároveň aj zlepšovať eh, rodinné podmienky a osobitne otázku harmonizovania súkromného a pracovného života. A ak vezmeme eh, do úvahy otázku starostlivosti o, os- o závislé osoby alebo osoby poukázané na pomoc, komisia navrhuje nasledovné opatrenia. To znamená, že rodinná dovolenka bola tiež zahrnutá do rokovaní európskych sociálnych partnerov pri v rámci harmonizácie súkromného a pracovného života. Komisia tiež zabezpeč, navrhu, bude navrhovať aj štandard, alebo štandard kvality pre e, opatrovateľov starších, e, starších osôb a e, bude musieť tlačiť na členské štáty, aby urýchlili modernizovanie aj infraštruktúr a týchto služieb. Takisto aj politi- politika súdržnosti, teda kohezná politika prostredníctvom štruktúry sociálneho fondu bude naďalej spolufinancovať iniciatívy na národnej aj miestnej úrovni a tiež otvorená metóda koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie bude venovať osobitnú pozornosť e, tomu, aby sa vzali do úvahy nové formy zamestnanosti, aj teda vrátanie starostlivosti o starších občanov. Takže my na tom naozaj pracujeme a budeme sa tešiť na spoluprácu veľmi intenzívnym spôsobom aj s um, parlamentármi, teda poslancami a chceli by sme poblahoželať parlamentu uh, k tejto veľmi dôležitej práci. Merci beaucoup. Le vote donc aura lieu Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasovanie sa uskutoční zajtra v útorok. A je tu faktická poznámka? Ďakujem, pán predseda. Chcem len poznamenať, že pri tejto správe E, ktorá e, bola prijatá skôr jednohlasne v e, výbore pre ženy. Bol tu tiež alternatívny návrh uznesenia, ktorý predložili niektoré kolegyne tu v Sioni a ako ste povedali, zajtra musíme hlasovať a musíme hlasovať medzi touto správou a tým návrhom uznesenia, ktoré niektoré kolegyne predložili. Takže E, jedno z toho by sa malo vlastne zrušiť, pretože nemôžeme e, vlastne v plene o dvoch textoch e, hlasovať a Ehm, není o tom ani plánovaná rozpráva. Mali by sme sa však k tomu vyjadriť. Ehm, toto je ehm, predsa predpis v oblasti, to je pravidlo v oblasti rokovacieho poriadku, o ktorom by sme si to mali pouvažovať. My budeme postupovať podľa článku 45, ktorý nám dáva prísny rámec, čo sa týka rečníckého času. Vyjadruje sa k tomu len spravodajca a je to konferencia predsedov, ktorá rozhodla, že táto téma sa bude riešiť podľa tohto článku. Určite rokovací poriadok by sa mal vyvinúť smerom k väčšej prúznosti, ale teraz musíme uplatňovať e, toto pravidlo. Bereme do úvahy e, vašu pripomienku. Dostávame sa teraz k e, stručnej prezentácii správy pána Harbora o zadávaní verejných zákaziek v predobchodnej fázi a podpora inovácie za účelom um, udržateľných služieb v Európe. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, je e, to vhodné e, a obzvlášť vhodné, že pani Redingová teraz odpoveda dnes